Čili trocha sme sa oneskoreli, ale dôvodom je, dôvodom je to, že pred týmto zasadnutím rozpočtového výboru sa konalo spoločné zasadnutie rozpočtového výboru a výboru pre kontrolu rozpočtu v inej miestnosti. Cieľom bolo prijať návrh správy o finančnom nariadení pre službu pre vonkajšiu činnosť. To zasadnutie sa ukončilo, to znamená, že môžeme okamžite pristúpiť k rokovaniu nášho výboru. Dnes popoludní a zajtra do poludnia, ako aj zajtra popoludní a vo štvrtok do poludnia budeme mať dlhé tradičné zasadnutie hlasovania e, výboru pre rozpočet o návrhu rozpočtu. Je to tradičné zasadnutie, ale v rámci novej procedúry vychádzajúcej z Lisabonskej zmluvy každá inštitúcia má iba jedno čítanie. Z toho vyplýva, že toto Hlasovanie je ešte dôležitejšie, než tomu bolo v minulosti. Dnes popoludne začneme tým, že budeme posudzovať e, výdavky v kategórii 5, to je e, rozpočet komisie, administratívne výdavky. Potom budeme hlasovať o návrhu e, rozpočtu iných inštitúcií a napokon zajtra ráno začneme hovoriť o ďalších výdavkových kategóriách. Medzi tým, ako členovia rozpočtového výboru, ktorí sa poludnia zúčastnili rokovania za zatvorenými dverami, vedia, že je potrebné, aby sa ešte medzi skupinami uskutočnili isté potrebné rokovania, aby sme dospeli k dohode. Čiže Zajtra e, to rokovanie za zatvorenými dverami e, je dôležité, pretože nechceme, aby špioni z iných e, skupín vedeli, čo sa tu deje. Chcel by som však privítať e, legitímnych zástupcov iných inštitúcií a hneď by som chcel odovzdať slovo generálnemu riateľovi pre rozpočet e, z komisie, ktorý v súlade s tradíciou nám vysvetlí stanovisko Európskej komisie skôr, než my pristúpime k nášmu hlasovaniu. Pán generálny riateľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa e, dodržať tradíciu v tom, že budem hovoriť pomerne stručne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať členom výboru za pozmenujúce návrhy, kde sa hovorilo o úrovni e, zaviazaných e, rozpočtových prostriedkov. Komisia spresnila e, niektoré dôrazy, ktoré by sa mali klásť v rámci kapitoly napríklad pre mládež. Okrem toho si cením to, čo ste urobili v súvislosti A1 a 4, ale pokiaľ ide o výšku, nebolo by vhodné prekročiť disponibilnú čiastku. Pokiaľ ide o štvorku, E, tu e, je návrh týkajúci sa Palestíny a bude potrebné nájsť dodatočné zdroje aj pre Pakistan. Ako viete, bude sa konať konferencia e, darcov na obdobie až do roku 2013. A v tomto kontexte bude potrebné využiť disponibilné marže v tejto kapitole a to čo najlepšie. Takisto ďakujeme členom e, tohto výboru za to, že sa, dodržia, že sa pridržiavali e, úrovne e, platobných prostriedkov, ktoré sa, sú navrhnuté v návrhu rozpočtu, rozpočtu. Ako viete, komisia a jej návrh veľmi presne odrážajú disponibilné zdroje v tejto etape. Chcem e, sa poďakovať, že pokiaľ ide o väčšinu administratívnych e, e, rozpočtových prostriedok pre komisiu, tie Ehm, riadky pre administratívnu podporu jednotlivých programov sú rešpektované. Pokiaľ ide o návrh na rok 2011, ehm, v oddieli pre rozpočet, návrh rozpočtu, ktorý predložila komisia, ehm, zaznamenal isté mierne zníženie. Ale pokiaľ náklady rady ehm, na rok 2011 sa majú udržať, pán predseda, tak to ovplyvní nielen fungovanie inštitúcie, ale umožní to takisto plne uplatňovať Lisabonskú zmluvu, ale vy ako príklad hovoríte, že za súčasného stavu náklady, ktoré navrhuje rada, by znížili personálny stav komisie z, o značný počet, čo e, zodpoveda viac menej priemernému stavu jedného generálneho riaditeľstva komisie Významný počet pozmenujúcich návrhov eh, hovorí o eh, administratívnych eh, roz viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by bolo potrebné dať do rezervy. My sa pokúsime, pokiaľ to bude možné, E, poskytnúť všetky potrebné informácie. Predbežne by som chcel povedať, že komisia ešte stále posudzuje e, svoj personálny stav, robí to aj v súčinnosti s parlamentom a dochádza k značnému posunu smerom k operatívnym pozíciám. A pokiaľ ide um, o podporný personál, tak e, jeho percento by malo klesnúť z 31,8 na 28,7. Budeme hovoriť o troch prvkoch. Poprvé, ide o, o e, nové podmienky a prostriedky, ktoré by mali byť dané do rezervy tak, aby sa umožnilo e, komisii pokračovať vo svojej činnosti bez toho, že by sa ohrozili niektoré aktivity. Po druhé, pokiaľ by sa do rezervy dala e, suma zodpovedajúca e, mzdovej dohode, tak bude potrebné presunúť iné rezervy Komisia je jediným zamestnávateľom, e, ktorý svoj personál e, musí, musí so svojím personálom zaobchádzať jednotným spôsobom. Po tretie, bolo by potrebné zabezpečiť prepojenie medzi e, kapitolov pre rezervy a s tým súvisiacimi podmienkami komisia nebude schopná e, splniť e, niektoré podmienky týkajúce sa rezerv, pretože podľa nás niektoré z týchto navrhovaných rezerv nie sú v súlade s príslušným článkom e, zmluvy ani s rozpočtovými pravidlami. Takže ide o body, ktoré bude potrebné skorigovať. Ehm, útvary komisie veľmi pozorne posúdili možnosti e, vytvorenia predbežného zoznamu pilotných projektov a prípravných aktivít, ktoré sme predložili ešte začiatkom leta. Tu by som chcel pripomenúť, že je potrebné prihliadať na zoznam z júla. Komisia totiž e, chce zabezpečiť plnú spoluprácu, pokiaľ ide o prípravu e, pilotných projektov. E, záverom by som chcel povedať, že komisia predloží ešte pred zmierovacím konaním opravný list e, v závislosti od skutočných potrieb, najmä pokiaľ ide o polnospodársky sektor a rybolov. Ďalší takýto opravný list by ste mali dostať v blízkej budúcnosti v súvislosti s troma novými e, agentúrami na finančný dohľad v súlade s dohodami, ktoré boli nedávno prijaté na legislatívnej úrovni. Pán predseda, toto je všetko, čo som chcel povedať v mene komisie v úvode tohto rokovania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán generálny riaditeľ, za vaše e, veľmi stručné a výstižné informácie. My sme si pozorne e, vypočuli e, to, čo sa týka um, úsilia komisie o zaujatie uh, úsporného prístupu, pokiaľ ide o vývoj jej personálneho stavu v nadväznosti na uplatňovanie Lisabonskej zmluvy. Uh, všímame si však aj to, čo ste povedali viac menej z technického pohľadu o rezervách a o, o úrovni miest. Je potrebné, aby sme túto otázku posudzovali e, aj naďalej, pretože keď sa hovorí o o ukladaní prostriedok do rezervy, tak musíme e, to e, sledovať veľmi pozorne. Možno, že spravodajca by mal priamo sa vyjadriť k príprave pilotných projektov. To je vec, o ktorej ešte my rokujeme. Takisto berieme na vedomie, že v súlade s danou tradíciou v nadchádzajúcich týždňoch dostaneme opravný list týkajúci sa polnospodárstva a rybolovu a opravný list týkajúci sa eh, financovania administratívnych nákladov pre tri agentúry, ktoré sa vytvárajú. Na tomto základe začneme hlasovať. A toto je skutočne moment, eh, kedy musím vyjadriť veľké potešenie. V prvom rade však si musíme overiť, či môžeme hlasovať. To znamená, že z miestnosti, kde sme pracovali, sme si museli priniesť naše hlasovacie karty a navrhujem, aby sme postupovali následovne. Budem eh, hovoriť pomaly, aby nedošlo k nejakým eh, nejasnostiam. Je potrebné, aby sme vedeli, o čom hlasujeme, či hlasujeme za, či proti a podobne. Preto navrhujem, aby sme eh, začali dokumentom číslo 4 RAP z 28. septembra 2010. Je to dokument. Máte všetci ten dokument pred sebou? Je to dokument, ktorý obsahuje niekoľko globálnych hlasovaní týkajúcich sa e, jednotlivých e, dohod, ktoré boli doteraz dosiahnuté. Ešte sme nedosiahli do, dohody o všetkom, ale o väčšine. E, takže poprosím skupinu, aby sme takýmto spôsobom postupovali pri hlasovaní. Máte všetci tento dokument 4 RAP? Pokiaľ tomu dobre rozumiem, na dvoch posledných riadkoch Naši priatelia zo skupiny socialistov a demokratov v súčasnosti nemôžu odhlasovať dva posledné riadky a požadujú ešte ďalší čas na to, aby mohli pokračovať v diskusii o týchto bodoch v rámci skupiny. Myslíte si, že ostatné riadky môžeme e, podrobiť hlasovaniu? Ak áno, tak budeme postupovať nasledovne. Prvé hlasovanie, to sú politické priority, Parliament's Priorities, e, to sú horizontálne pozmenujúce e, návrhy spravodajcu o mládeži a mobilite. Mohol, môžeme hlasovať en bloc? Ak áno, tak e, budeme hlasovať o celej tejto stránke en bloc. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Čiže máme tu dva hlasy proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. A koordinátor za EPP práve teraz pochopil, o čom vlastne hlasujeme, ale v zásade sa usmieva, to znamená, že nie je nepriateľsky naladený. E, takže teraz môžeme hlasovať o horizontálnom prístupe spravodajcu k agentúram. To zodpovedá strane 2 a 3. Čiže strany 2 a 3 so súhlasom Juta Hau, špecializovanou raporte, e, spravodajkyňou. Kto je za? Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal jeden. Čiže e, hlasovanie sa skončilo, ale Anna chce urobiť vyhlásenie. Len aby ste vedeli, že sme odhlasovali aj tie 4 milióny pre agentúru pre rybolov. Je comprends que nous aurons sur Takže pochopil som to tak, že pokiaľ ide o agentúru pre rybolov, sa bude konať uh, Oddelené hlasovanie. Spravodajkyňa je za, ale budeme hlasovať oddelenie a pre slávu ani Jensenovej a jej skupiny pretože bude jedno hlasovanie venované len tejto agentúre a nebudeme samozrejme hlasovať o tejto agentúre e, spolu s agentúrami menšieho významu, ale budeme venovať osobitné hlasovanie tejto dôležitej agentúre. Dobre, čiže teraz prejdeme k tretiemu hlasovaniu, ktoré sa týka takisto horizontálneho prístohu spravodajcu k administratívnemu riadeniu. Je to strana 4 a 5, hlasovanie spoločné, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa? Jeden. Čiže dvaja proti, jeden sa zdržal, veľká väčšina. Takže tento prístup je takisto prijatý. Ďalej tu máme horizontálny pozmeňujúci návrh spravodajcu na problém navýšenia miest personálu o 1,85 to je, to musíme, čo, ide o strany 6 až 9, čiže je tu veľa, veľa riadkov, ale je to rovnaká pozícia, kto je za. Kto je za? EPP je proti. Prepašte, budeme hlasovať elektronicky, pre nás je to jednoduchšie. Ďakujem. vieme používať toto elektronické zariadenie vôbec. Len žiadna panika, funguje to. Otváram hlasovanie. Prosím sekretariat, aby sa uistil, že žiadna skupina tu nemá nadmerný počet členov. Nie je tomu tak? Ale spravodajkyňa je za. Za, áno. Takže uh, už končím hlasovanie. Máme 22 za, 15 proti, čiže 23 za, 15 proti, 2 sa zdržali, čiže tento pozmeňujúci návrh je prijatý. Čiže 39 za, 2 proti. Ehm, takže toto e, sa ďalej týka komisie, ale týka sa to aj ďalších inštitúcií. Chcel by sa e, Chce by niekto požiadať, aby sme rovnakým spôsobom hlasovali aj o rozpočte iných inštitúcií, aby sme zabezpečili rovnaké zaobchádzanie? Takže e, myslím si, že je potrebné, aby sme postupovali rovnako, takže to, čo sme sa dohodli, platí aj pre ostatné inštitúcie. Teraz prechádzame k hlasovaniu na strane 10. Ide o horizontálny prístup spravodajcu k, k kapitole 5. Kto je za? Prístup ku e, kategórii 5. Kto je za? Kto je proti? Teraz je proti. Jeden proti. Kto sa zdržal? jeden sa zdržal. Veľká väčšina rovnako je prijatý. Posledné hlasovanie, to je horizontálny pozmenujúci návrh o štúdiách, strana 11. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal, čiže máme tu takmer jednomyselnosť. Týmto je rozhodnuté. Postupili sme veľmi dobre. Ďakujem vám. A teraz e, niekoľko zásadných pozmeňujúcich návrhov. Môžeme začať e, posúdenie e, kategórie 5. Prosím vás, aby ste si zobrali materiál obsahujúci všetky pozmeňujúce návrhy. E, u mňa to vyzerá takto. Aj u vás to tak vyzerá? Ja to nemám až také pekné, ale je to v podstate tá istá vec. Ale ja tu mám aj nejaké farby a mám tu už aj výsledky hlasovania a tak ďalej. Teraz administratíva. Všetci, všetky nám je jasné, o čom hovoríme. V anglickej verzii je 100, e, strana 163. Teda aspoň v mojej anglickej verzii je to strana 163. E, ja si rozumiem, neviem, či, vy, či mi vy rozumiete, ale ja si rozumiem. Ale ak máte s tým nejaké problémy, prosím, povedzte, povedzte mi to. Musíme najprv postupovať pomaly. Pán Kolino má nejaké problémy? Treba pomôcť pánovi Kolinom? Čiže strana 163, administratíva, komisia bez dôchodkov. Sme všetci na rovnakej strane? Čiže 47, 61 pozmeňujúci návrh. 46, e, 06, to je ďalší návrh ale nepatrí sem pozmeňujúci návrh 4551. Spravodajca je proti, kto je za. Prepačte, ďakujem, kto je proti. E, tento návrh sa zamieta. Môžeme prejsť k 316. výboru EKON. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Zelení liberáli e, zdržali sa, ale väčšinou, väčšina príjma. Ďalej. Ja... E, potom tu máme 43, 60, 4, 43, 63. Čiže 43, 63. To sú nejaké opatrenia pre e, fiskálny federalizmus. Spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Čiže e, prechádzame na ďalšiu stranu. Teraz sme na strane 164. E, teraz to máme pilotný projekt, o ktorom budeme hlasovať neskôr. 47, 47 e, je ďalší pozmeňujúci návrh, aj 46, 06. Pozmeňujúci návrh Irene Hauser, spravodajca je za. Je vous remercie, donc personne n'était pour. Euh, les... E, všetky tri e, ďalšie pozmeňujúce návrhy 46, 46, 46, 04. Tieto sú pokryté, ale e, Un pour, qui contre? To je za jeden, dobre, kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Zamietnuté. 3 nasledujúce sú pokryté. 47, 45, 45, 98, 4, 6, 7. To všetko je pokryté, ale budeme musieť hlasovať o 45-50. Pán Ehrenhauser, to je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Zamietnuté. Všetky pozmeňovacie návrhy k 166, strana 166, tie sú pokryté. Nie? Pani spravodajkyňa? Áno, bolo by to príliš dobré na to, aby to bola pravda, že? Sidonia, chvíľočku. Pán Hardan, máte niečo? Strana 166 na hornej, hornej časti strany, na vrchu. 050101. Výdaje súvisiace so zamestnancami v aktívnom zamestnaneckom pomere v polnospodárstve a v oblasti politik vidieckého rozvoja. Áno? Všetky pozmievacie návrhy na tejto strane sú pokryté s výnimkou podmienok na rezervu a to je pozmeňovací návrh 406 výboru Envy a ja som proti takejto rezerve a teda aj pripomienkam. Dobre, výborne. 166, všetko sme pokryli s výnimkou toho, čo povedala pani spravodajkyňa, 406, pozmeňovací návrh, kde je rezerva vytvorenie rezervy a takisto je tam e, komentár, prečo došlo k vytvoreniu tejto rezervy. Aspoň teda pôvodne. Čiže kto je vlastne za túto rezervu? A za komentár 406, e, otázka tabaku. Čiže hlasujeme, hlasujeme o tabaku. Ty za, kto spravodajkňa je proti, otváram hlasovanie. Dobre. Koniec hlasovania. 22 za 15 proti schválené. Takže nikto už ďalší nebude môcť fajčiť v tejto miestnosti. Tým pádom. Respektíve nemôžu tak robiť s pomocou dotácií. 167. 4137. Pán Hartov. Lukas. Spravodajca proti. Kto je za? Spravodajkyňa. Pán Hartong a niekto, kto je, eh, kto je ešte teda proti. Ďakujem. Zdržal sa niekto. Nikto. Zamietnuté. 4549. Pán Ellenhauser. Spravodajkyňa proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 4600 pokryté. 4548. O tom budem musieť aj hlasovať. Spravodajkynia proti. Kto je za? Ďakujem. Proti. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Tri ďalšie pozmeňovacie na konci strany sú už pokryté. Takže prejdeme na ďalšiu stranu. Iné výdaje na riadenie 41424601 je to je pokryté. Dávam hlasovať o 4547 Merenhauser. Spravodajkynia proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Takže zamietnuté. 4740, to je pokryté. 4602, takisto. Dávam hlasovať o 4546, to je za. Kto je proti? Ďakujem. Opäť zdržal sa niekto nie e, zamietnuté. 4144, to je pokryté. 4603, to je tiež pokryté. Dávam hlasovať o 4545, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Takže zamietnuté. Dobre, poďme ďalej. 4146 pokryté, 4741 takisto, 4593 pokryté, 4544. Pán Ehrenhauser, opäť, kto je za? Proti? Ďakujem. Je to jasné. Teraz, aby sme to zrýchlili, pokiaľ ide o kapitolu 5, pán Ehrenhauser predložil pozmeňovacie návrhy ktoré smerujú k tomu, aby došlo k 10% zníženiu vo všetkých položkách. Tými inými e, hlasovaniami e, vlastne sme videli, že to viedlo k rovnakému výsledku. Predpokladáme, že aj v ostatných to bude tak, že to bude viesť k rovnakej väčšine. V prípade, že niekto to bude chcieť spochybniť, tak nech dá vedieť nech dá signál. Budeme takto postupovať. 4594, e, to je už na tej ďalšej strane, to je pokryté. 4543, tá istá väčšina? Áno, v poriadku. 4742 pokryté, 4595 takisto, 4542 tá istá väčšina, 4738 pokryté, 4596 takisto pokryté, 4541 tá istá väčšina, 283 pokryté, to je výbor pre vzdelávanie kultúru, A 284 takisto spokojné, čiže 4597 to je pokryté a 285 výbor pre kultúru to už je vyriešené. 4540 Ehrenhauser Deto. Mm, prechádzame na ďalšiu stranu. Dobre, to je pokryté. Nie je to Toto všetko je spravené, to je pokryté na strane 172 všetko. Podobné, analogicky, všetko v rámci 173 s výnimkou posledných dvoch e, riadkov, čiže predposledný 535 predložené e, všemocnou skupinou EPP, e, ktorá chce vytvoriť rezervu, na informácie. Čiže spravodajka nie je za takúto, za takúto pozmenenie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Jasná e, väčšina za, takže to je schválené. 0 dole na spodku strany. Tá istá väčšina, tak ako sme to nazvali, k tomuto 10-percentnému kráteniu, ktoré si žela pán Edenhauser vo všetkých častiach. Podobne aj 4631 na druhej strane 627, to je skupina liberálov, oni predložili tento pozmeňovací návrh, to je kritické, e, pokiaľ ide o tieto prostriedky rozpočtové aj v minulosti. Teda, pardon, kritika e, minulého využitia rozpočtových prostriedkov. Chce sa vyjadriť spravodajkynia? vysvetlenie zásady princípu, lebo tu je celá séria pozmeňovacích návrhov, ktoré v tých pripomienkach, ktoré sa týkajú posúdenia súčasných e, rozpočtových položiek, ja odporúčam, aby sme hlasovali proti ním, ale zároveň je veľmi dobré, beriem na vedomie to posolstvo, lebo nemyslím si, že toto je miesto, kde by sa mala takáto, takéto signál objavovať, ale pokiaľ ide o uznesenie, tak je to naozaj možnosťou, že to bude súčasťou. Ak e, tam budú pozmeňujúce návrhy, v rámci toho uznesenia, ktoré budú niesť tento, ten, túto kritiku, tak budem za to, ale nebudem za tie položky jednotlivé. Preto je moje odporúčanie také, aké je. Takže eh, spravodajkyňa navrhuje, aby sme tento, túto kritiku teda zohľadnili nejakým spôsobom, aby bola zvýraznená aj v rámci uznesenia, uznesenia ktoré dáme na eh, plenárku. Eh, mohli by teda liberáli stiahnuť eh, tento pozmeňovací návrh a podporiť spravodajkyniu pani Jensen? Eh, v princípe my sme nesiahli tento pozmeňovací návrh, pretože ešte stále je tu no, teda oponujeme k využitiu takémuto, také, takému využitiu prostriedkov, čiže ho ponechávame. Dobre, budeme o tom hlasovať. Spravodajka proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Takže dve veľké skupiny politické zamietli tento návrh. Ďalší pozmeňovací návrh zo skupiny pána Alvára týka sa toho rozpočtového rozpočtovej položky inej, je to takmer identické, ale je to pokryté. Áno, to nemusíme teda o tom hlasovať. Je to identické. Nemusím teda dať hlasovať o ďalšom pozmeňovacom. Je to v poriadku? Ak chcete o tom hlasovať, tak povedzte. Spravodajkyňa. Som presvedčená, že by sme mali hlasovať aj o pozmeňovacom návrhu pána Ehrenhausera 40601. Nemá, nemôžeme to ponechať bez povšimnutia, bez pripomienky. To je moja chyba. 461. Ospravedlňujem sa. Rádi pán predseda. Dobre, budeme teda hlasovať 4, 3, 5, 3. To je naozaj podobné ako 6, 2, 7 a potom sa vrátime na pána, k pánu Jedenhauserovi. 4, 5, 4, 3, 5, 3, spravodajkynia proti, kto je za, kto je proti. Ďakujem. Zdržal sa niekto. Tá istá väčšina ako pre 6, 2, 7. Pán Ehrenhauser 4631, 10% zníženie. Nie je to ale štandardný pozmeňovací návrh. Navrhuje iný pozmeňovací návrh, vychádzajúci z iných dôvodov. Spravodajkyňa je proti, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Jeden poslanec zamietnuté. Prechádzame na pilotný projekt. 281 nehlasujeme. Prechádzame teraz k ďalšiemu hlasovaniu, to je 309. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Elektronické hlasovanie, pretože vidím, že to máme politické rozdelenie hlasov. Otváram hlasovanie. Všetci sme hlasovali. O, máme tu o jedného socialistu viac, to je zle. Treba ho zabiť asi. A nie, spáchal samovraždu, dobre. Takže teraz je hlasovanie jasné. 30 e, proti, 12 za, čiže zamieta sa. 663 je pokrytý, 4228 je pokrytý. Ďalšia strana. Všetko je pokryté, ak sa nemýlim. Môžeme považovať 405 e, o tabaku ako bod, ktorý bol pokrytý v predchádzajúcom hlasovaní. Nie, to je iné. To je iné použitie tabaku. Tak prepačte, Jota. Áno. To je z výboru pre životného prostredie, to je druhá polovica rezervy pre tú istú kampaň, o ktorej nám musí ešte dať komisia odpoveď. E, Čiže je to vlastne prvým hlasovaním z časti pokryté. No, pardon, Donc, autrement dit. No, konečne som to pochopil. Čiže e, budeme musieť hlasovať o 405-ke. Spravodajkynia je proti, kto je za? Treba hlasovať elektronicky o 405. ke e, treba však zabezpečiť, aby, nás nebolo, aby tu nebolo príliš veľa socialistov. Všetci sme hlasovali. Dobre, 41 hlasovalo. Výsledky 15 za, 25 proti, zamieta sa. 423. Spravodajkyňa je za. Kto je e, za? Kto je proti? Socialisti a liberáli a pán Arto. Ale väčšina je za. Dobre, 423 sa príjma. 248 je pokryté, 45,91, 249 sú pokryté, 45,29 pána Ehrenhausera, to je tá istá väčšina. Na ďalšej strane tri prvé pozmenujúce návrhy sú pokryté, 45, 45,38 rovnaká väčšina. Tri ďalšie návrhy pána Ehrenhausera, Ingeborg Gressle a pána Ehrenhausera sú pokryté. Nie, prepačte, išla som príliš rýchlo. Vrátime sa ešte eh, k pozmenujúcemu návrhu 194 Výboru pre občianske slobody kam patrí aj komentár. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Takže tento komentár je prijatý. 45-38 pána Ehrenhausera rovnaká väčšina. 47,60 je pokrytý, 42,35. Tu ide o rezervu. Spravodajkyňa nie je za. Treba hlasovať, kto je za. Myslím si, že Inge je za, ale nie je tu, čiže to veci uľahčuje. Kto je proti? Prepačte, pán Surian. Podľa, Podľa vášho odhadu je to pokryté pozmeňovacím návrhom EPP. Eh, e Mais on n'a pas encore voté sur cet amendement IPP. V poriadku, ale ešte sme o tomto pozmeňujúcom návrhu EPP nehlasovali. Ale hlasujeme teraz, kto je za. Prepašte znovu, začíname hlasovanie o 35, 40 a 35. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Čiže stiahuje sa. Pán Ehrenhauser 47, 59. Rovnaká väčšina. 519 rezerva EPP. Spravodajkyňa požiadala o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Odporúčam, aby sme hlasovali za, ale potrebujeme varovať komisiu, že ten hlasovanie sa môže prispôsobiť, pretože je to súčasťou našeho horizontálneho pozmeňovacieho návrhu. Čiže ja by som navrhovala, že budeme hlasovať za poznámky a potom o obnose budeme hlasovať neskôr, ak to môže takto zostať. Čiže budeme to technicky pri, adaptovať na túto situáciu. Dobre, čiže my hlasujeme teraz o rezerve. Pokiaľ ide o výšku, o tom budeme hovoriť neskôr. Spravodajkyňa je za. E, kto je za? Kto je proti? Elektronické overenie. Všetci sme hlasovali 20 za, 20 proti, čiže zamieta sa. Vlastne, prepačte, 21. Ale nie je tu príliš veľa e, zastupcov e, EPP, že nikdy. On hovorí, no, stáva sa. Čiže jeden hlas, hlas e, spravodajkyne e, zabezpečí tie, túto rezervu. Potom máme 42-36, e, tento nie je pokrytý. Ďalšia rezerva, spravodajkynia je tentokrát proti. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Všetci. Kto sa zdržal? Niekoľký. Čiže zamieta sa. 89, e, to je tá istá väčšina, to isté platí pre 88 to isté pre 4528 alebo nie? Nie. Čiže hlasujeme o 4528. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Ďakujem. Zamieta sa. 47,58 a 47,57 sú pokryté. To isté platí pre 4586 a 4587. 4527, tá rovnaká väčšina. Tri ďalšie pozmeňujúce návrhy pána Ehrenhausera sú pokryté. To isté platí pre celú stranu ďalšiu stranu, čiže všetky tie pozmenujúce návrhy sú pokryté okrem 4526, to je súčasť pozmenujúcich návrh, e, kde máme nepriateľskú väčšinu. A teraz e, môžeme prejsť k ďalšej strane, kde je všetko pokryté. Je to strana 180 anglického textu a máme tu aj nepriateľskú väčšinu. 31.25 to je pokryté. Môžeme prejsť k ďalšej strane 181. 47.52 je pokrytý. 42.34 tam ide o prevod do rezervy. Návrh pani Gresle. Dostal som žiadosť od EPP, aby sme najprv hovorili o pozmeňujúcom, hlasovali o pozmeňujúcom návrhu 514 EPP ehm, e je za, ale spravodajkynia je proti. Je niekto proti tomu, aby sme zmenili poradie? Ak nie, tak máme pozmeňujúci návrh 514. Ehm, spravodajkynia je za, aspoň sa domnievam. Uhadol som, spravodajkynia nepovedala nič. Tam ide o ten prevod. Spravodajkne kniaza. Domnievam sa, že tu ide technickú záležitosť, pokiaľ ide o porade hlasovania, pretože domnievam sa, že bolo to zoradené podľa obnosov, ale tie obnosy sú rovnaké, takže navrhujem, aby pozmeňací návrh EPP 5, 517, ak sa bude o tom hlasiť, tak to vlastne pokrýva aj ten predchádzajúci, ale môžeme hlasovať o tých predchádzajúcich dvoch a potom hlasovať o tom poslednom, ako chcete. Nie je to tam správne zapísané v správnom poradí. Bon, finalement, madame le rapporteur. A napokon, pani kenia. dávate prednosť tomu, aby sme najprv začali hovoriť o 434. Ja, ja navrhujem, aby sme najprv hlasovali o 517 a podľa mňa zvyšok pada. Dobre, začneme teda 517. 517. Je to rezerva pre detailné zvýšenie na rok 2011, čiže 517. Spravdajkyňa je za, EPP takisto. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je za. Nie je to síce nadšená väčšina, ale predsa len. Ale chcete to overiť v poriadku? Hlasujeme o 517 o rezerve. Všetci sme hlasovali, ponáhľajme sa. Chýbajú nám dvaja hlasujúci, dvaja spia už e, ešte jeden spí, tým horšie. Končím hlasovanie. 22 za, 17 proti, prijíma sa. E, pani spravodajky, nejako to je ďalej. Je tu jedna časť pozmeňovacom návrhu 514, ktoré je prepojené s transferom, či to súčasťou poznámky, o ktoré sa musí hlasovať separátne. A ja som proti, ale mali by sa o tom hlasovať. Ale najprv tu máme 42-34 až potom je 514. Čiže 42, 34. To je ten problém, o ktorom som hovorila. Mali by sme o tom hlasovať opačne. Najprv o 514, potom o 534 a potom ďalej. E, preto navrhujem, aby sme najprv hlasovali o 514 a potom by 42-34 padla, ak to príjmeme. Ale pokiaľ ide o 514, ste za? Nie, spravodajkynia je proti. Dobre, čiže 514, spravodajkynia je proti. Kto je za? E, elektronické hlasovanie, pretože je to zmetočné. Spravodajkynia je proti, 514. A čo robí EPP? Rád by som otvoril hlasovanie. No, všetci sme hlasovali, konec hlasovania. 15 za, 23 proti, zamieta sa. E, čiže musím tým pádom dať hlasovať o 42-34, pretože 514 bola zamietnutá. Skutočnosť je taká, že tá suma padá, ale musíme hlasovať len o rezerve. Dobre, čiže hlasujeme o 42,4, nie o výške, ale o rezerve. Spravda, Kenia je za. Je niekto, e, teda je proti, pardon, je niekto za. E, pani Olmajch, kto je proti? Kto je proti? Mnohí sú proti. Kto sa zdržal? Čiže tento pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Pokračujeme platmi. 31.25, 7.82 sú pokryté. Teraz tu máme osobitných poradcov, osobitní poradcovia. Myslím si, že v tomto smere by komisia chcela niečo povedať pozmeňujúci návrh 4230. Chceli ste niečo k tomu povedať, pán generálny riaditeľ? Myslím si, pán predseda, že tento zoznam poradcov sa ešte pripravuje. Chcel som to povedať. Ďakujem. James. Chcel by som eh, podporiť eh, tento pozmeňujúci návrh, lebo je dôležité mať tie informácie, eh, ktoré sa požadujú dobre. Čiže hlasujeme, kto je za tento pozmeňujúci návrh. Spravodajkynia je proti. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňujúci návrh je prijatý. 512, to je identický návrh, nie? 45 45,80. Možno e, to považovať za rovnakú, za e, pozmeňujúci návrh, ktorý je zamietnutý rovnakou väčšinou. 45,78 je pokrytá, 513. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. E, týmto pádom 42.32 je pokrytá. 45.37 je zamietnutý rovnako väčšinou. Tri ďalšie pozmenujúce návrhy na konci strany, to sú pilotné projekty, o ktorých budeme hlasovať neskôr. 47.36 je pokrytý, 42.29 to je však nová rezerva. Navrhuje pani Gresle, pani spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 518, ďalšia rezerva, EPP. Spravodajkyňa je za. Ďakujem. Proti. Socialist Ti sú proti, ale sú trocha izolovaní, takže sú porazení. Kto sa zdržal, nikto, čiže príjma sa. 45,79 je pokrytý, 45,36 to je minus 10%, zamieta sa. Tri, ďalšie dva <clears throat> sú pokryté. Na ďalšej strane máme návrh Sidonie, ktorý je pokrytý. V zásade všetko je pokryté až po 46-39 pána Ehrenhausera. To nie je obvyklý pozmeňujúci návrh. Ide tu o rezervu nákladov na budovu. E, hlasujeme o 46-39. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Ďalší návrh je pokrytý. Pozmeňujúce návrhy 46, 40, 46, 57 sú pozmeňujúce návrhy rovnako ako 46, 38 a 46, 53 obvykle, čiže väčšina je proti. 31, 25 a 756 sú pokryté. 46, 54, 46, 55. O, prepačte. 46,54 a 46,55 pána Ehrenhausera je tu zniženie e, sum, ale, e, ale s tým, že sa vytvára rezerva. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamieta sa. To isté platí pre 46,55. 515 skupiny EPP. Spravodajkynia je proti. Kto je za? EPP. Kto je proti? Všetci ostatní. E, kto sa zdržal? 42.31. Považujeme ho za pokrytý. Je pokrytý, dobre. Potom e, celý zvyšok tejto strany. 186 je pokrytý. Aj ďalšia strana e, obsahuje pokryté návrhy. Potom celá strana, kde sú návrhy Brussels 3, Brussels 4 je pokrytá. Strana 189. Zmenili sme kráľa, ale počú to králi. Luxemburg 1, Luxemburg 2 pokryté. Pokračujeme stranou 190. Tentokrát je to MOL Čiže to všetko je pokryté, aj Frankfurt nad Mohanom. A ďalej sme na strane Karlsruhe. Sidonia, tu má ústny pozmenujúci návrh 3501 Sidonia. Toto je ústny pozmeňovací návrh k riadku 260123, čo je vlastne Európska škola v Karlsruhe. A chcela by som odporúčať, aby sme hlasovali za o pozmeňovacom návrhu 4166, ale ten údaj číselný tam je zlý. Nezmejte sa, je 14 991 eur. Môžete zopakovať údaj číselný 14 991 eur. Či, čiže nie 15 tisíc. Prečo? Pretože sme tam mali horizontálny pozmeňovací návrh a tam boli aj európske školy zahrnuté a teda je tu teraz rozdiel, ale pravdepodobne je to dôležité pre túto školu, pretože táto suma síce je malá, ale pre niektorých žiakov to má praktické dopady. Či to, je, to sú výpočty našej kolegyne Sidonie. Dobre. Takže hlasujeme k tomuto ústnemu pozmeňujúce návrhu. Kto je za? To je taká osobitná aritmetika. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz možno povedať, že celý zvyšok Karlsruhe a Mnichova je prijatý, čiže celá strana je pokrytá. Ideme na ďalšiu stranu. Tu máme exotické názvy, ktoré v nás vyvolávajú sny. Alicante je úplne pokryté, Vareze to isté, Bergen takisto, Kolham takisto, to sú všetko jutiny deti. A ďalej tu máme príspevok Unie na Európske školy typu 2. Takisto je pokrytý na rozdiel od toho, keď e, sa dostaneme k výdavkom vzťahujúcich sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere. pomere 47,35 k je pokrytá, ale 42,38 38 a 516 to sú takisto pozmeňujúce návrhy o rezerve. Toto je podobný príbeh ako predtým. Navrhla som, aby sme hlasovali najprv o 5.1.6 e, od EPP. Ak sa to príjme, tak dúfam, aby sme teda hlasovali za to. Ja odporúčam. A tým vlastne vypadne 4.2.3.8. E, Dobre, dávam teda najprv hlasovať o 516. kňa je za. Kto je za? EPP je za, kto je proti. Máme tu socialisticko-liberálnu opozíciu, Nie, nemá však väčšinu. Kto sa zdržal? Nikto. Takže väčšina je za tento návrh. 47,28 padá. A môžeme prísť k pozmeňujúcemu návrhu. Takisto ide o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 dans la... Takže pán generálny riaditeľ sa môže vrátiť do miestnosti. My ho nepovažujeme za personu non grata. Ďalej tu máme ďalšiu stranu, kde je všetko pokryté až po pozmenujúci návrh Hovoria mi, že ak Sidonia žiada o slovo k pozmeňujúcemu návrhu pána Gajera 43.05, ona vlastne nevie prečo, ale napriek tomu chce hovoriť. Milím sa? 43.05 de monsieur... 43.05 návrh pána Gajera, ktorý je prítomný. Takže Juta, Juta je hovorkyňou. Čiže to je technická chyba, ktorá sa tu stala. Chceme tu mať odôvodnenia, mať ako poznámky. Čiže odôvodnenia ako poznámky a chceme o tom hlasovať takto. To je všetko, inak to zostáva tak, ako to bolo. Pán Gajer, je to v poriadku? Dobre, teraz to vysvetlí Sidonia. Čiže v podstate tu ide o to, že ten e, obnos je tu pokrytý, ale vy sa domnievate, že odôvodnenie by mohlo byť prenesené do poznámok, nakoľko to je vlastne pozmeňovací návrh poznámok. Čiže ja by som odporúčal, aby sme hlasovali, ale hlasovali proti. Bon, against. Dobre teda. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dva ďalšie návrhy pána Ehrenhausera sú pokryté. 45-35 rovnaká väčšina. Koniec strany je rovnako pokrytý. Na druhej strane máme 45-34 rovnaká väčšina. Potom strana 100. 196 anglickej verzie. Som na riadku 28.01.03. 28.01.03. Chceli ste sa k tomu spýtať? Čiže 29.01.01. 4734 je pokrytý, 4233 pani spravodajkyňa. Áno, chcela by som niečo povedať o riadku 290101 pozmeňovací návrh. 4233 je kombinovaný s pozmeňovacím návrhom, o ktorom sme už hlasovali pri transfere medzi riadkami. Hlasovali sme proti. Takže v podstate by to malo byť už pokryté, pretože inak to nemá význam. A preto podľa mňa 514 vypadá takisto. Chcete teda povedať, že 42.33 už bol predmetom negatívneho hlasovania a 514 takisto, čiže sa nemá hlasovať. Dobre som tomu rozumel? Taký je môj názor, ale neviem, či s tým súhlasia aj ostatní. Pani Haug hovorí, že pokiaľ ide o 514, sú tu nejaké pripomienky. Čo hovorí EPP, ktoré je autorom pozmenujúceho návrhu 514? Pán Gariga? My sme za. Čiže oni sú za tie pripomienky. Takže ide tu len o komentár. 514. Hlasujeme len o komentári. Hovoria mi, že tu není žiadny komentár k 514. Dobre, takže naše budeme hlasovať o prevode. Ale vzhľadom na to, že o prevode sme hlasovali predtým, tak nehlasujeme, aspoň získame nejaký čas. Dva ďalšie pozmenujúce návrhy sú pokryté rovnako väčšinou až po konec strany, čiže som teraz na strane 197 anglického textu. Tu na mojej strane je všetko pokryté. Sú to tie dočasné príspevky, dôchodky bývalých členov a pozostalých rodinných príslušníkov, opravné koeficienty, príspevky zamestnancom, to je všetko pokryté. Vlastne nie. Prepačte, pán predseda, ale mohli by sme sa vrátiť, čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 329, je výbor eh, pre hospodárske a menové veci je to 29.01.01 196. Pozmeňovací návrh 329. Mali sme Be- to. Podľa nás bol pokrytý tento návrh. Ďakujem. A insurance. Čiže teraz sa dostávam k zdravotnému poisteniu. To je veľmi prekvapujúci bod. Na tejto, táto celá strana je pokrytá. Potom e, ďalšia strana 199 je pokrytá až na 45.24 pána Ehrenhausera. Teraz e, sa dostávam na stranu 200. 45, 52, to je tá istá väčšina. Teraz sa dostávame k X X, to je XX alebo 20? Je to XX 01 01 01. Znie ako James Bond. Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere pracujúcich v inštitúcii, čiže to sú zamestnanci v aktívnom služobnom pomere. Hovoria mi, že návrh 31-32 je pokrytý Avšak e, je tu návrh spravodajkyne, aby sa od 536 rozdelilo hlasovanie. Môžete nám to vysvetliť? Môžem to objasniť, ale nechcem, aby som to urobiť. Žiadajú to z politickej strany, aby sme hlasovali oddelenie, pretože pozmeňovac, podme, pôvodnom pozmeňovacom návrhu z EPP je tam 5 podmienok pre mm, rozličné rôzne rezervy. O pozmeňovacie návrhy dal všetky dokopy, ja som za všetky, ale bola tu požiadavka, aby sme hlasovali 5 krát o sebe, o všetkých 5 podmienkach. Hovoríme o 536. Dobre, teda, takže musíme si zobrať text tohto pozmeňujúceho návrhu ktorý obsahuje skutočne 1, 2, 3, 4, 5 odsekov. A budeme hlasovať oddelenie o týchto piatich odsekoch. To si želá jedna skupina. Dobre? Takže budeme tak hlasovať. Ste všetci pripravení takto hlasovať k 536. Pochopili ste to. Prvý odsek. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Prepačte, lepšie bude, keď budeme hlasovať elektronicky. Prvý odsek. Otváram hlasovanie. Koordinátor EPP telefonuje, žiada inštrukcie, ako má hlasovať. Inke je tu, čiže ja som e, hlasoval omylom. Dobre, končím hlasovanie. 22 za, 18 proti, 1 sa zdržal. Prvý odsek je prijatý. Druhý odsek. Otváram hlasovanie. Ja už nehlasujem. Otváram hlasovanie. Ponáhľajme sa. Koniec hlasovania. 21 za, 18 proti, rovnaká väčšina. Tretí odsek. Hlasujeme s dvihnutím ruky. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ojoj, prepačte. Znovu hlasujeme elektronicky, lebo tá väčšina nebola rovnaká tento raz. Otváram hlasovanie. Hlasovanie sa zrýchľuje. Damien, treba hlasovať. No, dobre, čiže končím hlasovanie. 19 za, 17 proti. Aj tretí odsek je prijatý. Štvrtý odsek. Otváram hlasovanie. Barbara odchádza, sme dezorganizovaní. Pozor, všetci sme hlasovali. Pán Silvestri eh, hlasoval Končím hlasovanie. 19 za, 21 proti. Štvrtý odsek je zamietnutý. Piatý odsek. Otváram hlasovanie. Prepašte, pani Jensen. Where are we? Where we are. A kde sme? Dans le dernier paragraphe. Je to piatý odsek komentárov k pozmenujúcemu návrhu 5. 136. Tri prvé boli prijaté, štvrtý bol zamietnutý, čiže sme teraz pri poslednom odseku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 19 za, 21 proti, zamieta sa. Takže v komentároch 536 Tri prvé oceky sú prijaté, dva posledné sú zamietnuté. E, máme <clears throat> Pridal sa k nám e, vážený podpredseda parlamentu, aby dokázal záujem, ktorý pripisuje práci výboru pre rozpočet. Dobre, môžeme teda 555 považovať za pokrytú? Bohužiaľ nie. Znovu tu máme nejaký Ehm, problém musíme znovu hlasovať. E, v jednom hlasovaní ide o rezervy, spravodajkyňa je za. Ehm, budeme hlasovať elektronicky k návrhu 555. Spravodajkyňa je za. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Konec hlasovania. 22 za, 18 proti to je ďalšia nezhoda. Dobre, a až e, po koniec e, tejto strany v anglickej verzii sú všetky ďalšie návrhy pokryté. Na strane 202 prejdem priamo k pozmenujúcemu návrhu 536. Predchádzajúce návrhy sú pokryté. Ide znovu o rezervu a logicky by z toho vyplývalo, že by tento pozmenujúci návrh mal mať rovnaký osud ako predchádzajúce, ale zrejme tomu tak nie je, takže sme pri 536. Prepačte, ale ja som to preskočil jednu stranu, alebo nie? Aha, tak som to pochopil, prepačte. Išiel som trocha príliš rýchlo, čiže znovu tu máme pozmeňujúci návrh 536 a 555, ale k iným riadkom. Tu ide o riadky odmeňovanie a príspevky. Predpokladám, že je to pokryté už tým hlasovaním, ktoré sa uskutočnilo. Nie, pani spravodajkyňa nám povie, čo máme urobiť. Hovoríme o riadku XX01010101, 4x01. A máme tu návrh 536 a 555. Rozdiel je práve v tej poslednej 0 a jednotke, pretože to, o čom sme hlasili, tak to boli to boli oddiely. A teraz vlastne budeme hovoriť o pododdieloch k číslam. Čiže hovorili sme tam o poznámkach, o komentároch a rezervách a teraz budeme hovoriť o obnosoch, o číslach. Čiže zdá sa, že sa to opakuje, ale nie je to tak. Čiže v podstate pre riadok 010101 pozmeňovací návrh číslo 5, 536 na strane 231, tak tam hlasujeme o, tej, o tom obnose, ale musíme prezentovať ústny pozmeňací návrh, pretože budeme robiť oddelené hlasovanie, kde tri z rezerv boli odsúhlasené a dve e, zamietnutie, čiže 5 miliónov rezervy bolo, od, bolo zamietnutých, čiže musíme to vybrať z tohoto bodu, čiže mali by sme to 7 miliónov 500 tisíc v rezerve. Pre pozmeňovací návrh 5, 3, 6 a ja som za takúto čiastku. D'accord. Donc là, il y a un seul vote. Ďakujem. Čiže jedno hlasovanie, áno? Jediné hlasovanie. Jedno hlasovanie, ale ide o 536 s tým, že sa dá do rezervy nie 12 milión 500, ale 7 miliónov 500 tisíc. Uh, musíme hlasovať elektronicky, pretože skutočne tie, tie počty sú veľmi vyrovnané. Končím hlasovanie. 22 za, 16 proti, príjma sa. Pani spravodajkyňa k 555-ke. Musíme o tom hlasovať. Spravodajkyňa je za. Všetci sú za. Kto je ešte za 555? Hlasujeme znova elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 16 proti, 2 sa zdržali. Rovnaká väčšina. Takže môžem teda považovať aj zvyšok strany za pokrytý. Ideme na ďalšiu stranu, je to 010102. A tu idem rovno k 537, pretože ostatné sú pokryté. Tu máme rezervu pre informácie a ďalšie. Takže pri tejto 537 tu máme komentáre a ďalej v riadkoch, riadku 01010201 tu máme e, pozmeňujúce návrhy, o ktorých by sme mohli hlasovať rovnako, pretože 537 má rovnako, rovnaké číslo. Čiže hlasujeme o 537 elektronicky otváram. Hlasovanie spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti. Končím hlasovanie. 19 za, 20 proti. A tentokrát sú tieto dva pozmeňujúce návrhy zamietnuté. 2020 je zamietnutý, čiže lebo to máme 2020. Dobre, takže Všetko ďalšie je pokryté na ďalšej strane vrátanie externých pracovníkov pracujúcich v inštitúcii. Takže znova obraciam stranu, zmluvní zamestnanci sú pokrytí, národní úradníci dočasne pridelení pokrytí, na rozdiel od toho externí pracovníci 31-32 je síce pokrytý, ale 520 tu máme rovnaký problém. Máme dva pozmeňujúce návrhy. 521 sa týka komentárov, jeden druhý sa týka e, číselnej e, sumy. Spravodajkyňa je za, ja hlasujem na miesto spravodajkyne, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 19 za, 20 proti Všetci sme hlasovali, zamieta sa. Takže tieto dva pozmeňujúce návrhy 520 sú zamietnuté. Ďalej tu máme 31, 32 a 31, 33, tieto sú pokryté. 259, o tomto budeme hlasovať. Ide o podmienky pre uvoľnenie rezervy v podpoložke. Spravodajkynia je za. Kto je ešte za? Goran požiadal slovo. My sme si celkom istí, o, o akom obnose tu vlastne hovoríme. Hovoríme o tej 259. Tu sa predpokladá e, suma rezervy vo výške 4 milióny a podmien a hovoríme o podmienkach, za akých môže byť táto rezerva uvoľnená. Čiže nie hovoríme teraz o tejto sume. Je, les chiffres ont déjà été couverts par un amendement général. Um, uh, takže tá, ten, tie pripomienky nie sú pokryté, hej? My tomu rozumieme tak, že toto je skutočne odlišná vec. My budeme musieť hlasovať o sume, ale ak tomu dobre rozumiem, to má byť eh, predmetom osobitného hlasovania. Dobre teda, ak tomu ja dobre rozumiem, budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu a hlasovanie sa bude týkať tak e, komentárov, ako aj sumy. Čiže hlasujeme o sume aj o komentári. Tak? To je správne, pani spravodajkyňa? Ja berem ten argument Jorana Berem eh, Joranov argument. Myslím si, že 4 milióny eh, sú neproporčné. Myslím, že tam si mieril, Joran, Tak sa nemýlim. Áno, musíme teda hlasovať. A ja chápem tvoj argument, že je to neprimerané. Mali by sme to teda primerane prispôsobiť. Mali by to potom 2 milióny. Navrhujem ale, aby e, sme to e, dali nie ako mandát na ústne pozmenenie. A metro, kom šif. Toto je ústny pozmenujúci návrh, ktorý hovorí, že rezerva by mala mať e, výšku 2 milióny s tým, že by mali byť komentáre e, týkajúce sa podmienok jej uvoľnenia. Dúfam, že toto môžeme podporiť veľkou väčšinou. Kto je za, kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Pozmenujúci, ústny pozmenujúci návrh je týmto prijatý. A teraz e, 4504, 4505, musí to spresniť pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Tam sú dva pozmeňovacie návrhy od Zebera. 4504, 4505. Musím spresniť, že o tomto by malo byť hlasované ako o pripomienkach pokiaľ ide o zriadky pre štúdie. Bolo to predložené, ale nie na vhodnom mieste a teraz prečítam tie pripomienky. Komplexná štúdia, ktorú bude koordinovať nezávislá platforma európskych expertov o skutočnej a želanej situácii v súvislosti s občianskou ochranou v Európe, ktorá bude zahrňať aj posúdenie eh, zmien eh, potenciálnych rizik a hazardov a štruktúra kapacít v súvislosti s členskými štátmi a existujúce bezpečnostné koncepcie a takisto eh, režimy koordinácie v súvislosti s princípom subsidiarity. Komparatívna štúdia, ktorá bude riešiť otázku riadenia tokov E, či to bude Dunaj alebo Rín, e, Španielsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a Polsku a takisto sa bude zaberať otázkami e, riadenia vodných tokov a takisto sa pokusí získať pán európsky pohľad na riešenia a na tlaky, ktoré sú v rámci tejto oblasti riadenia vodných zdrojov, manažmentu vodných zdrojov. Takže navrhujem, aby sme hlasovali za tento text ktorý máte v rámci týchto dvoch pozmeňovacích návrhov, aby to bolo súčasťou e, riadku rozpočtového preštúdie. Donc on peut voter les deux amendements à la fois. Yes. Čiže môžeme hlasovať o obidvoch týchto návrhoch naraz. Dobre, pochopili sme, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Sú prijaté obidva tieto návrhy. prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 259. Je to návrh týkajúci sa zasadnutie výboru. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Pozmenujúce návrhy eh, na začiatku strany 206 eh, by sme mohli považovať za pokryté. Áno, či nie? Pokiaľ ide po dve pozmeňovacie návrhy pána Zebera vo forme ústnych pozmenovacích návrhov, tam som zohľadnila tie pripomienky, ale proti tým údajom som, či, teda som proti číselným údajom. A ja odporúčam, aby z pohľadu toho kvantitatívneho sme hlasovali proti týmto pozmeňovacím návrhom. Que les chiffres Dobre, čiže e, hlasujeme len o sume. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietajú sa obidva tieto návrhy. Ostatné pozmeňujúce návrhy na tejto strane sú pokryté, rovnako ako aj návrhy na ďalšej strane, strane 207. Teraz e, ideme na ďalšiu stranu, to je strana 208, aj táto je celá pokrytá. Zostáva nám posledný pozmenujúci návrh, grandiózny, 234, prepáčte, 734. 734. Goran, chcete to predložiť teraz, alebo chcete to ponechať na záverečnú diskusiu? Sme pripravení hlasovať za. Neviem, či sú aj ostatné politické skupiny, ale toto je politicky dôležitý pozmeňovací návrh. Ide o daň z finančných transakcií, nehovorí to o ničom inom. Je tam PM v tejto položke, ale pripravuje to pôdu pre diskusiu o tejto veľmi dôležitej veci. Vieme, že teraz prebieha veľmi intenzívna diskusia zo strany belgického predsedníctva, takisto sa chystá aj zasadnutie G20 a je dôležité mať to na pamäti a aj o tom hlasovať. Z môjho pohľadu nie je problém o tom hlasovať v tejto chvíli, ale ak to chcete riešiť ako nejakú konečnú vec, ako finálne až neskôr, tak je to na vás. Ja by som odporúčila, aby sme to odložili až na záverečné hlasovanie, pretože ide o mimoriadne dôležitú tému. Možno by nebolo vhodné, keby sme teraz otvorili zásadnú diskusiu a preto navrhujem, aby sme o tomto návrhu nehlasovali teraz, ale aby sme o ňom hlasovali v rámci všeobecnej dohody. Procedurálna pripomienka, mali by sme o tom hlasovať teraz. Pán Salvador el PPE tiene posición sobre esa enmienda. Eh, stanovisko EPP, teda my máme stanovisko k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a v tom konečnom hlasovaní by sme si želali oddelené hlasovanie v tejto veci. Ale či to spravíme teraz alebo neskôr, to je jedno. Chceme každopádne oddelené hlasovanie. Dobre. Takže teraz využijem tú moju právomoc, právomoc predsedu a rozhodnem o tom, že nebudeme teraz hlasovať. Predložíme to na hlasovanie. To je podstatná politická záležitosť. Sú tam politické a právne záležitosti, ktoré treba riešiť v kontexte globálnej dohody balíku, ktorý budeme predkladať plenárnemu zasadnutiu za účelom aj diskusie Rady ministrov. E, mali by sme to vnímať e, v takom širšom kontexte. Nebudeme teda v tejto chvíli o tom hlasovať. Tým pádom sme Peťku pokryli. Kapitolu 5. Oddielu 3. Myslím, že Teraz si môžeme všetci vydýchnuť od úľavy. A môžeme poblahoželať v predbežnej forme spravodajkyni, poďakovať sa poslancom a na to, aby sme nepolavili v tom našom tempe, tak by sme mohli potom prejsť k ďalším inštitúciám, a teda bodom, ktoré sa ich týkajú. Ak je pripravená pani Helga Tripov, spravodajkňa pre ďalšie inštitúcie, tak môžeme potom pokračovať. Voilà. Alors, nous sommes dans la version anglaise. C'est le... Eh, v anglickej verzii eh, je to tá istá sada pozmeňovacích návrhov. V anglickej verzii je to na strane 210. Všeobecný názov je parlament. A začíname z 10.04 bežné výdavky na cestovanie alebo cestovné výdavky. Takže v podstate tu máme znovu pozmeňovací návrh pána Ehrenhausera, ktorý hovorí o 15% znížení na tejto rozpočtovej položke a tak ako sme to urobili aj pre komisiu, tak aj teraz budeme hlasovať o základe tohto pozmeňovacieho návrhu a no, je to tá istá väčšina. Ak to bude tá istá kapitola, možno tu ešte budú iné pozmeňovacie návrhy pána Ehrenházera, ktoré sa budú týkať iných oblastí, takže každý sme pripravení. Spravodajkyňa 46.19 je to pozmeňovací návrh pána Ehrenházera. E, spravodajca je proti. Kto je za, kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Čiže to odpadá. 2002 si návrh pani Trúpia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Jednohlasne prijaté. Gratulujem pani spravodajkyne. 4628. 4011, 4111, kto je za, kto je proti. Ďakujem. Zdržali sa to odpadá. Pán Hartong tu má viacero pozmeňacích návrhov, ktoré majú za cieľ <clears throat> zbaviť sa niektorých položiek, takže my sme to považovali už za pokryté, čiže to je 4112 a ešte aj 1090. Pod 120 máme ešte 2009, kto je za? Kto je za 2009, kto je proti, kto sa zdržal, Čiže jeden proti, čiže príjmame tento pozmeňovací návrh. 2001, pani Trupel, kto je za? 2001, kto je za? Dobre, ďakujem. To je proti. Ďakujem, zdržali sme sa či toto odpadá. To určite poteší niektorých kolegov z Luxemburska. Prechádzame, prechádzame k 1200. Eh, 2009 od pani Trupel. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 2001 od pani Trupel. Kto je za? nie je proti. Kto je proti? Mnohí. Kto sa zdržal? Nikto. Čiže jednomyselne sa zamieta. 2010. nie je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takisto sa zamieta. Prepačte, prosím bol predložený kompromisný pozmenujúci návrh 4208 k 4208. Hovoria mi, že bol predložený kompromisný návrh 4208. Nie, kompromisný návrh 2052. To je medzi kompromisnými návrhmi. Je to 2052. Ale to je v osobitnom dokumente. Um, yes, it is, this paper starts to je tento dokument, ktorý začína kompromisom 2051. Dobre, hovorí pán predseda. Čiže je to kompromisný pozmeňujúci návrh. A fakt, v osobitnom dokumente máme kompromisné pozmeňujúce návrhy. A tieto kompromisné návrhy sú v dokumente, je ich tam e, spolu 7, je to 251, 2052, 2053, 2054, 2056 a takisto 2261. Čiže všetky tieto pozmenujúce kompromisné návrhy obsahuje tento dokument. Všetci ma sledujete? Čiže 2051 až 2261. Čiže hovoríme o rovnakom dokumente? Áno, ďakujem, pán predseda. Bolo by ľahšie, keby sme najprv hlasovali o kompromisných e, návrhoch až potom o ostatných. Dobre? Dobre, môžeme teda hlasovať o kompromisných návrhoch unblock. Výborne. Kto je za? Prepačte, James. Uh, well, as I've only just had a look at them now, like everybody či práve som si to teraz pozrel, tak ako pravdepodobne ostatní, možno by bolo dobre, keby sme išli jeden po druhom o sve, predovšetkým pokiaľ ide 5255, tak tam sú, pokiaľ ide o rezervu pre európsku históriu a tieto štúdie a nakoľko sme tento projekt počuli, sme o tom pravdepodobne, že potrebovali ešte nejaké objasnenie, prečo tieto prostriedky tam majú ísť predtým, než to zastavíme na 6 rokov alebo až na rok. Na 6 mesiacov až na rok. Dobre, teda môžeme teda hlasovať osobitne o 2055 a ostatných unblock. Áno? Dobre. Takže hlasujeme najprv o návrhu 2055. Kto je za? Spravodajkňa je za. Kto je za? EPP je za. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Čiže prijíma sa. A teraz o všetkých ostatných amblok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Ďakujem. Prijímajú sa všetky. Čiže všetky tieto kompromisné návrhy sú prijaté, ostatné. A tým sa vraciam k nášmu pôvodnému dokumentu. 4208 a 605 sú pokryté, čiže padajú. Potom e, tu máme ďalší od pana Hartonga, ten je pokrytý. 2012. E, myslím si, že o tomto treba hlasovať. Je pokrytý? Je pokrytý 2012? Ja si myslím, že nie. Myslím si, že o ňom treba hlasovať. Spravda, keď nie je za. Kto je za? 2012. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Príjma sa. 4629 je pokrytý. 41, 14 takisto, 666 takisto, 41, e, 16, e, to, o tom sme už hovorili, o tom, potom to máme 43, 17. Je pokrytý? Nie. Inge požaduje hlasovanie. Budem súhlasiť s tým, keď tie pripomienky zmeníme a potom vypustíme Institutions uh, Giving Language Courses, aby tie pripomienky during and outside working hours uh, vypustili, aby sme teda tieto pripomienky vypustili. Potom budem súhlasiť. Čiže Inge žiada, aby sme hlasovali o pripomienkach. Spravodajkyňa, čo si o tom myslíte? Spravodajkyňa je za tento návrh. Kto je za? elektronické hlasovanie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Otváram hlasovanie. EPP. Všetci môžete hlasovať? Končím hlasovanie. 21 za, 18 proti, príjma sa. Potom tu máme 608. Spravodajkyne za. Hlasujeme, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal. Ďakujem. Máme tu istú miernu väčšinu za. 20.03 mobilita. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjme sa. 41.16, 41.17 a 41.18 od pána Hartonga. Rovnaká väčšina. 2008. Spravodajkyňa je proti. To je pokryté kompromisom? Hovoria mi, že nie. To je <clears throat> rezerva pre nepredvídané okolnosti. Pani spravodajkyňa. Navrhujem, aby to bolo také isté, ako je v odhadoch. Taká istá suma. Uh, to znamená hlasovať proti obom pozmeňovacím návrhom, aby sme tam ponechali údaje z odhadov. Donc vous êtes contre. Čiže vy ste proti, áno? 20.08, nikto nie je proti, všetci sú proti, eh, nikto nie je za, kto je proti, všetci sú proti, eh, kto sa zdržal, nikto, zamieta sa. 563, nie je proti, kto je za? Ďakujem, kto je proti. Takisto sa zamieta. Rezerva na rozšírenie 2012. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjima sa. 4629 od pána Ehrenhausera. Rovnaká väčšina. Zamieta sa. 2013. Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľnosti. 2013. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 564 od EPP. E Spravodajkynia je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Prijíma sa. Kapitola 2026. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa hlasovalo najprv o 568. Dobre? Čiže kto je za 568? Proti? Zdržali sa? 568 sa prijíma, tým pádom ostatné padajú. Čiže 2009, 46, 44 padajú. Po teraz máme 2100, 607 od zelených. Spravda nie je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. prijíma sa. Prechádzame k 607 rovnako od zelených. Spravda nie je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijíma sa má nábytok 2004. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Socialisti sú za. E, rovnaký rovnaká kapitola. E, Prepašte ešte, pán Fernač. E, Ehm, ako to vyzerá z 60... Nie, nie, nemáme pozmeňujúce návrhy k nábytku. Teraz tu máme technické zariadenie a vybavenie EPP. Spravo... Toto je návrh EPP. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Dopravné prostriedky. Konzervatívci si želajú zmenu. Spravodajkynia je proti. Kto je za? proti, zdržali sa, zamieta sa. Telekomunikácie. Rovnaká skupina si žela zmenu spravda knihe proti, kto je za, 488 proti, zdržali sa, zamieta sa. Sťahovanie. 2005 predklada spravodajkyňa, kto je za, proti, zdržali sa, Sťahovanie sa príjma. To je určite veľká pasia, sťahovať sa z Štrasburgu do Bruselu. No, teraz tu máme e, kapitolu 300, 4637, to je zamietnuté, 489 od konzervatívcov, spravodajky nie je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 46-34. To je takisto od pána Ehrenhausera, pani Jensen. Áno, myslíme si, že toto je veľmi dobrý pozmeňovací návrh. Samozrejme, chceli by sme, aby pán Búzek nám všetkým dal e, ústrice a šampanské, čiže dobré veci, ale myslíme si, že by sme chceli o tomto hlasovať a podporiť to. Výborne, to je úplne legitímna žiadosť. Čiže e, liberálna skupina podporuje pozmeňujúci návrh 4634, ktorého cieľom je znížiť výdavky na pohostenie a reprezentáciu. E, spravodajkyňa je proti. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? Ďakujem. Kto je proti? zdržali sa. Čiže hrdinská socialistická skupina. Dobre, takže prechádzame k, dba, e, k 4, 490. Spravda Spravdakňa je proti. E, kto je za 490? Kto je proti? Veľká väčšina. Takisto sa zdržali tí istí z rovnakých dôvodov. Prechádzame k riadku 34, teda k kapitole 3048 2014 od Helgy. Ide tu len o pripomienky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže 2014 sa prijíma. Ďalej kapitola 3049 výdavky na služby cestovnej kancelárie 2006 od Helgy. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 41.19 je pokrytý. 565 to je kompromis, eh, ale všetko v tejto 320 je pokryté kompromisom. Áno, ale hovoria mi, že sú tu pripomienky v 606 a že tu je ústny pozmenujúci návrh, ale my sme už hlasovali o Dome európskej histórie, pretože tam požadoval James osobitné hlasovanie. Pán Triple? Myslím, že budeme musieť hlasovať o SVE o 485. -ke. James, nech sa páči. A myslím si, že toto je pozmeňovací návrh, ktorý súvisí s pilotným projektom, o ktorom sme hlasovali už minulý rok v rámci dlhodobého plánovania a to má umožniť parlamentu, aby urobil niektoré príspevky do tohto pilotného projektu a možno je príliš nadpoužitý, ale poprosím, aby sme hlasovali za. James parle du 485. James hovorí o 485, áno? Dobre. Čiže tieto dva prvé návrhy sú pokryté. Teraz hlasujeme o 485. Spravodajky nie je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Žiaľ, zamieta sa. Prechádzame ku kapitole 3242. Pozmeňujúci návrh od Helgi Triple 2015. Za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 486. Tu musíme hlasovať. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Prechádzame k návštevníckému centru. 3 pozmenujúce návrhy. 2007 od Helgi. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijíma sa. 2016. Len pripomienky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijíma sa. 41.20. To je opakujúci sa pozmeňujúci návrh pána Hartonga. Zamieta sa. Ďalšia kapitole, kapitola 2017, eh, len pripomienky od Helgi Triple. Kto je za? Proti? Zdržali sa? príjma sa jednomyselne. Prechádzame k parlamentnému televíznemu kanálu návrh 41.21 a 46.43 od e, pána Hartonga. E, ja si myslím, že celý, celá táto kapitola je pokrytá kompromisom, ale pán Hartung chce niečo povedať. Like on, uh, Chcem, aby sme hlasovali o tomto 4121, ak je to možné. Ak to chcete, nech sa páči, hovorí predsedajúci ale hovoria mi, že kompromis to pokrýva všetko, ale ak chcete hlasovať, máte na to právo. Čiže hlasujeme o 4121, kto je za. Pán Artok možno podporí svoj vlastný pozmeňovací návrh. Áno, máte na to právo. Kto je proti? Zdržali sa? Či ďakujeme, pozmeňovací návrh je zamietnutý. A ďalšie pozmejúce návrhy v tejto kapitole sú takisto pokryté. Pán Fernanc má nejakú pripomienku. Ja som chcel povedať niečo k 569, ktorá bola stiahnutá. 487 však zostáva eh, a hlasujeme o nej. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 43,50. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Liberáli. A nie len. To je nejaká zvláštna aliancia. Teraz e, budeme hlasovať elektronicky o 43,50. Otváram hlasovanie. Eh, chýbajú nám tu EPP. EPP je proti. A takisto pridáme hlas od Sidonie, ktorá je proti. Končím hlasovanie 31 proti 7 za. To je zvláštne. Čiže tých rúk, ale bolo viac ako 7, ale v poriadku. Čiže 43,50 sa zamieta. 20,18 od Helgi. kto je za? Proti, zdržali sa, príjma sa. Ďalej tu máme dva pozmenujúce návrhy od pána Hartonga a Ehrenhausera. Čiže tu je stále rovnaká väčšina proti. To isté platí pre 41, 23, 46, 45. Prechádzame k asistentskej výpomoc. To je zaujímavá téma. 2011 od spravodajky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 46, 17 je iný návrh, vlastne prepačte, je totožný, vlastne nie je totožný, prepačte, nie je e, totožný, čiže budeme musieť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 46, 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Zamieta sa. 499 od konzervatívcov a reformistov. Spravdajkynia je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 643 od liberálov a demokratov. Spravdajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Dve veľké skupiny, ale sú 643 je identická. Je zamietnutá. Ideme na ďalšiu stranu. Súdny dvor. Prepačte, upravil sa pán predseda, ja som tu niečo ehm, vypustil. Zdá sa, že som vypustil radu, ale veď rada nepotrebuje peniaze. Dobre, tak pokiaľ ide o radu, môžeme hlasovať Amblok, Ten istý autor v tom istom duchu, kto je za pozmeňujúci návrh pána Ehrenhausera týkajúco sa rady. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže zamietajú sa blok 4 za, ostatné proti. Čiže rada je eliminovaná. Prechádzame k súdnemu dvoru. 22.00 je pokrytý, je pokrytý. 4203 od Hartonga je takisto pokrytý, to isté platí pre 2200, čiže aj pre 4203, ale z iných dôvodov 2200 dočasné príspevky je pokrytý. 4203, väčšina proti, dôchodky 2200, tá istá vec, pokryté 4203, väčšina proti, Služobné cesty 4203 väčšina proti, 4519 to je zvyčajný, zvyčajný návrh pána Erenhazera, väčšina je proti, odborná príprava 4203, väčšina proti, predbežne vyčlenené prostriedky 2200 pokryté, 4203, väčšina proti. Úradníci a dočasné zamestnanci hovoria mi, že treba hlasovať o 2207. Helga je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti. 1, 2, 3, 4, zdržali sa, príjma sa. 120, platy a iné práva. To je pokryté. 2206, prepáčte, 2200, 22 51 to pokryla ale treba hlasovať o 2206. To sú e, pozície pre Chorvátsko. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. A teraz ideme na ďalšiu stranu. To máme novú kapitolu 1200, platy a príspevky 2200, ten je pokrytý. 2201 takisto. Musíme však hlasovať o 2206. Znova sa to týka Chorvátska. Nemáme nejaký taký viacnásobný pozmenujúci návrh týkajúci sa Chorvátska? Dobre, tak eh, treba to odhlasovať, ale myslím si, že ak sa tu znova vyskytne slovo chorvátsky, tak budem to považovať za rovnakú väčšinu. Čiže kto je za tento pozmenujúci návrh 2206? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa. 2206 je prijatý. 4203 padá. 142 takisto, lebo je pokrytý, pardon. Potom to máme platené nadčasy. Niekedy je skutočne potrebné pracovať aj nadčas. čas Čiže 2200 je pokrytý, 4203 to je takisto väčšina proti, 1204 nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom do služby, 2200 je pokrytý, musíme však hlasovať o 2202. Spravodajkynia navrhuje 2202, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. 4203, väčšina je proti, 143 je pokrytý. Takže nehlasujeme. Prechádzam k 1220, 4203 od pána Hartonga, to je väčšina proti, potom 129 predbežne vyčlenené prostriedky, 2200 pokrytý, 2203 Kompromis o 29 nových pozíciách. Tu musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjme sa. Dva ďalšie návrhy padajú. 420344. Dostávame sa k ostatným zamestnancom. 2200 je pokrytý. 4203 ktorí, to je, to je väčšina proti. To isté platí pre 4203 v riadku 1404, ako aj v riadku 1405, aj 1406. Obraciame stranu, dostali sme sa k riadku 149, predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky. 2200 je pokrytý, pokiaľ viem. 4203 je takisto pokrytý, to isté platí pre 1610, 1612, 162 služobné cesty, 1630 sociálnu pomoc, 1632 1650, 1654, 2100. Tu máme Pozmenujúci návrh 2204 od Helgi Trippel, ktorý by sme mali odhlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Ďalší je identický, čiže je prijatý 2102 od Helgi Triple. Musíme hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Ďalší je identický, Zdá sa mi, že pokiaľ ide o dvor auditorov, všetko je pokryté. služobné cesty od pána Ehrenhauser, takisto to, to bola väčšina proti a myslím si, že dvor auditorov to je v poriadku, bude mať veľa peňazí. E, Európsky hospodársky a sociálny výbor 1004 e, e, ale vlastne to bolo stiahnuté, čiže nehovorme už o tom. Máme tu, tu tisícku, tá bola stiahnutá, 1004, tu máme návrh 2400 od Helgy, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Dva ďalšie návrhy teda padajú. 1008, cestovné a diety a tak ďalej. E, stále hovoríme o hospodárskom a sociálnom výbore. Čiže tento socialistický pozmenujúci návrh e, je stiahnutý. To platí aj pre 811. Takže podľa socialistov nepotrebuje hospodársky a sociálny výbor ani cestovné, ani diety a tým sa všetko stáva jednoduchšie. Teraz tu máme úradníkov a dočasných zamestnancov. Pozmeňujúci návrh helgi 2401 nie je pokrytý. Hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. 2401 sa príjma, 2403 to je odlišný návrh, súvisí s lisabonskými miestami. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, takisto sa príjma. 1200 e, platy a príspevky. 2402 musíme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 2403, znovu Lisabonské miesta, kto je za, proti, zdržali sa, Príjma sa väčšinou. E, 2404 je pokrytý, 4204 to je e, ten padá, 785 je pokrytý, 807 takisto. 2403 tu musíme hlasovať, ale myslím si, že to bude rovnaké hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ideme na ďalšiu stranu. Riadok 129, e, návrh 2402 od Helgy, ktorý nie je pokrytý, kto je za, proti, zdržal sa Príjima sa. 2403 od Helgy, znovu Lisabonské miesta za, proti, zdržali sa, príjima sa. Ostatní zamestnanci 2405 od Helgy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 4204 zamietnutý. 2405 predkladá Helga. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Ďalšie odborné vzdelávanie. Socialisti stiahli tento návrh. 814 služobné cesty. Socialisti stiahli svoj návrh. 2001. E, máme tu 4204 od pána Hardonga ale ďalej ideme k 220 07, 2407, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. 2407 znovu od Helgy, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Prechádzame k riadku 2100, návrh 2406, prekladá Helga, ide o zariadenia prepojené s, e, prvými, s 11 novými miestami, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, e, prijíma sa. 2408 od Helgy, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 808. Socialisti nemali ani čas ho stiahnuť, ale už zmizol. Telekomunikácie. 2408 od Helgi. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 816 stiahnutá, 809 pokrytá. Môžeme prejsť k nábytku. 2410 to sú stoličky pre tých 11 nových e, zamestnancov. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Vidím, že pani Andrea si neželá, aby si mali noví členovia kam sadnúť budú musieť robiť gymnastiku. Ale je prijatý tento návrh, takže tým pádom 813 padá. 214 riadok, návrh 2408 od Helgy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 805 stiahli ho socialisti, takisto stiahli návrh pod 2546. Pokiaľ ide o 2548, tu máme návrh od pána Hartonga, 810 od socialistov. Čiže máme tu 810. Spravodajkyňa je za. Kto je proti? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 810 je prijatá. 802 komunikačná činnosť. Spravodajte najproti, kto je za. Prepaš vlastne je vlastne stiahnutý tento návrh. 802, ale neboli sme o tom informovaní. Prechádzame k výboru regionov. Tu máme pozmeňujúci návrh od pani Tchupo, ktorý umožňuje financovať zasadnutia byra. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatý. Tým pádom je aj ďalší návrh pokrytý. Riadok 12. 2504 od Helgy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 2500. To sú pripomienky od Helgy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Platí aj iné nároky. 2503 od Helgi. Znovu ide o Lisabonské miesta. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Ale teraz to už bude troška komplikovanejšie pre riadok 1200. 2501 je pokrytý, 2503 O tom sa bude hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. 2504. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 4197 od Hartonga to je to isté. 736 socialisti e, stiahli. Nie, je, 737 je pokrytá, 783 je pokrytá. Dostávame sa k 1204, návrh 2505 od Helgi, Dôsledky 18 nových pozícií, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 818 týmto padá. Riadok 129, návrh 2506 od Helgy, to je všetko o týchto 18 miestach, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 738, teraz tu máme ostatných zamestnancov. Um, Čiže teraz to máme 2507, o ktorej hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 41,98 je pokrytá, aj tie ostatné. A tie ostatné sú vlastne už zahrnuté. Či 14.00 to máme hotové, teraz teda 14.02, tlmočnícke služby, číslo 2508 od Helgy, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. Takže tým vlastne máme hotové 740, teraz riadok 1404, 2509 od Helgy. To sú národní experti, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 741 odpada, ďalší riadok 2510 od Helgy, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté. 742 odpada, teraz riadok ďalší, ďalšie vzdelávanie, číslo 2511 od Helgy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Číslo 743 odpadá, riadok ďalší, to máme teda číslo 4199 pána Hartonga, čiže to je taký istý osud, zametá sa, ďalší riadok 21.02, máme tam číslo 25.12 od Helgy. To je platforma sieti IT, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 744 odpadá. Teraz nábytok 25.13 od Helgy, kto je za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. Číslo 745 odpadá. Ďalší riadok číslo 214 od Helgy, kto je za, proti Zdržal sa niekto? Prijaté. Číslo 746 odpada. Teraz pozorovatelia. Číslo 2515 od Helgy. Čiže máme tu tých Chorvátov, ale tentokrát už o forme pozorovateľov, takže tak ako mi tu hovorí sekretária, treba to vyčleniť do rezervy. Upresne treba, pravda, že že táto rezerva bude uvoľnená hneď, ako budú pozorovatelia prijatí do Európskeho parlamentu. spravda, nás súhlasí, takže sme postupovali takto aj ostatných inštitúcií s týmto upresením. Kto je za, riadok 2515 proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďalší riadok je návrh 2516. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 700 47 vypadá, riadok 2600, návrh 2517 od Helgi, kto je za. EPP spí, budeme hlasovať bez nich, kto je proti. Zdržal sa niekto? Prijaté, čiže 748 odpadá. A ďalší riadok o ombudsmanovi, ochranca práv 2601, kto je za, kto je proti Zdržal sa niekto? Prijaté. Ďakujem za ombudsmana a zvyšok je vlastne už pokrytý. 100 a 103, žiariadky 100 a 103 pod ombudsmanom sú už zahrnuté inde, takže môžeme ísť na ďalší riadok 12.00, riadok 14.00. a riadok 231, tam máme návrh 4205 od pána Hartonga na zrušenie prostriedkov, ale to bude mať taký istý osud ako všetkých návrh pána Hartonga. Potom ešte 12.00, to socialisti stiahli a potom 101 je treba hlasovať ešte o 27.01 od Helgy, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Teraz 11.00 pardon, 11.0. Áno, 11.00 hovoria mi, že prvý 27.00 je už zahrnutý, ale musíme hlasovať o 27.01 vytvorenie dvoch pracovných miest. Ide o rozpočet európskeho dozorcu nad súkromným majetkom. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Všetko ostatné je už zahrnuté. Riadok 2013. 4201 od pána Hartonga nepriaznivá väčšina, takže môžeme, a už tam nemáme potom nič. Ale ešte sme neskončili. Dokončíme ešte dva pozmeňovacie návrhy, ktoré ste dostali na dvoch samostatných dokumentoch. Je to pozmeňovací návrh k oddielu 10, nový oddiel rozpočtu, ktorý vytvárame pre činnosť Európskej služby pre zahraničnú činnosť, pre vonkajšiu činnosť. Máme tu dva pozmeňovacie návrhy. Neboli rozdané? Musíme si byť istí, že všetci tieto dokumenty majú. Dostali sme na začiatku schôdze, ale dnes máme toľko dokumentov pred sebou na stole, že to možno niekto z vás ani nemôže nájsť. A teraz sa nám doteraz hádajú podpredsedovia, takže máme tu dva pozmeňovacie návrhy. Navrhoval by som, je tu Helga, ktorá ich vypracovala, Helga a Sidonia. Poprosím vás, aby jedna z vás vám vysvetlila, v čom vlastne spočívajú tieto pozmeňovacie návrhy a potom budeme hlasovať. Potom navrhneme hlasovanie blok, ako všetci súhlasí. Kto to vysvetlí, Sidonia alebo Helga? Záleží na vás. I will try to explain. Pokúsim sa to vysvetliť pretože tieto dva pozmeňovacie návrhy, ktoré ste dostali, spájam so službou pre vonkajšiu činnosť Jeden z nich je spojený pozmeňovací návrh k oddielu číslo 3 a oddielu číslo 10, čo je vysvetlené e, v oddieli a v kapitole a je to pozmeňovací návrh, ktorý súvisí so spočtovým riadkom 19-01-01-01. Čiže mám to zopakovať? Nie. to je vlastne rozpočtový výdavok, ktorý je prepojený na výdavky, ktoré sú spojené so zamestnancami a generálneho riaditeľstva. Tento pozmeňovací návrh je pozmeňovacím návrhom, ktorý vytvára rezervu, ktorá je prepojená na naš, k nášmu očakávaniu zo strany komisie, aby táto predložila návrh transferu zamestnancov do DG Relax, do, zahranič- do Centra zahraničnej služby, čo je prepojené mm, vlastne zamerané na krízový, krízovú reakciu. To sú viazané rozpočtové prostriedky, ktoré boli vytvorené pani Eštanovou. Čiže ide tu o 1 milión 300 tisíc 744 tisíc. Tento obnos neprichádza od nieky, ale je to odhad 70 e, miest, je to odhad finančný pre 70 miest na úrovni e, zamestnancov pre, tento, pre toto oddelenie na jeden rok. Čiže navrhujem, aby sme hlasovali za tento pozmeňovací návrh, ktorý, nám, ktorý dáva parlamentu možnosť, aby sa stretol s pani Eštonovou ešte raz. Ďakujem, Sidonia. Mám tu otázku Jeden pozmeňovací návrh hovorí o 18 nových pracovných miest a jeden o 17. To nie je chyba, sú to... Je to naozaj tak? Sidonia už hovorí. Vysvetľovala som jeden pozmeňovací nárok a potom je tu ešte druhý. Mám pokračovať s tým druhým, alebo... Takže ten druhý, ten sa týka oddielu 3 Európskej služby, vonkajšej služby a takisto to vlastne zodpoveda požiadavka Mafetu spojanie pani Helgou Trupel sme navrhli, aby sme to dali do rezervy. E, rozpočtové prostriedky, ktoré sú prepojené s číslom 1. A rozpočet pre tieto pracovné miesta je prepojený s touto službou pre zahraničnú činnosť a tieto sú už o, zalo, vychádza z toho, čo je v návrhu pozmeňovacieho návrhu číslo 6, čiže odhaduje sa tu zhruba 18,6 miliónov eur a 5,3 milióna ide do centra a 13,3 milióna ide do delegácií. To je vlastne dôvodová zdôvodnenie. Pozmeňovací návrh je takýto. Ide tu, dáva sa to do rezervy, 18,6 milióna eur z celkovej sumy, z celkového riadku, pokiaľ ide o platy, vrátanie pozmeňovacieho čísla 1. A podmienky sú také, že rezerva bude zrušená hneď, teda sa bude využívať hneď vtedy, keď pani vysoká predstaviteľka pani Eštonová sa zaviaže, že bude konzultovať s parlamentom, pokiaľ ide o prioritách zamestnancov v rámci toho jej pôsobenia. Pokiaľ ide o miesta pracovné pre tento unit, tak potrebujeme pre parlament viac objasnení, aby sme vedeli, čiže odporúčam, aby sme hlasovali za tieto rezervy. Ďakujeme. Komisia hlásala slovo. Poprosíme Ingu, aby nám povedala niečo viac. Pravdepodobne sledovala všetky tieto jednania o Európskej službe pre zahraničné aktivity a do obeda sme hlasovali o finančnom nariadení a potom poprosím komisiu, aby povedala, čo chce. Nech sa páči Inge. Pokiaľ ide o otázku či tento stabilizačný instrument bude využívať rada ako svoj vlastný prostriedok, či to bude prostriedok na úrovni celej komunity, alebo či si ho ponechá rada, to je dosť dôležitá otázka a som dosť rada, že zahraničná politika e, na to dohliada. Ide tu skutočne o to, teda, či prídu ľudia tí, ktorí to plánujú, Ide tu o krízový mechanizmus, to znamená, že sa nedá programovať, ale plánovať, čiže bude to pod vplyvom spoločenstva, alebo to pôjde do nejakej unitu v rámci EAD, kde už nebudeme mať žiadny vplyv. To je otázka, ktorá tu vyvstáva. Pán riaditeľ, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som chcel iba doplniť vysvetlenie, e, o čom to vlastne celé je a ako sa rozdielia tieto zdroje, čo zostane v komisii a čo sa preniesie do tejto vonkajšej služby. A unit, ktorého sa to týka, ľudia, ktorých sa to týka, tak to sú zamestnanci, ktorí sa pracujú v identifikácii projektu, um, dodatočného procesu a pokroku tohto projektu a finančného uh, finančných náväzností, pretože chcel som vám pripomenúť, že zodpovednosť, pokiaľ ide o implementáciu, zapracovanie stabilizačného prostriedku a spoločnej bezpečnostnej politiky, zostáva pod zodpovednosťou komisie a uh, finančné prostriedky pre tento prostriedok sú v rámci rozpočtu komisie. Ľudia, ktorých sa to týka, e, s, robia rozhodnutia, ktoré potom príjma aj komisia a bere na to, za to zodpovednosť a preto to je vlastne časť služby, ktorá, ak by sa preniesla, tá komisia by jednoducho nemala ľudí, ktorí by boli kompetentní, aby zabezpečili celý projekt a finančné doznenie. Neviem, či by to bolo dobrým nápadom, aby sme podkopávali kapacity komisie, aby zabezpečovala rozumný fin- finančný manažment. Čiže musíme to vidieť takto. A takisto by som vám chcel pripomenúť, že rozhodnutie rady, ktoré vytvára externú službu, dáva tejto službe aj zodpovednosť, pokiaľ ide o programovanie. Hovorí sa tu explicitne o prostriedku o stability. Čiže toto sú prostriedky, ktoré majú zabezpečiť rýchlu reakciu na krízy, ktoré nie sú programované vopred a kapacita v tejto programovacej fáze to by malo prísť z tej krajiny alebo e, z regiónu, ktorý ho sa to postihne, čiže musíme nájsť určité vyváženie medzi programovaním a e, vlastnou implementáciou, zapracovanie týchto prostriedkov, ktoré ešte by som chcel povedať, e, zostáva to v poli zodpovednosti komisie, tak aby som vám doplnil obraz, aby ste vedeli, e, o čom hlasujete. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán pred, za komisiu. Pán Alvaro chcel niečo povedať? Ďakujem pekne. Týmto pádom vlastne sa moje rozhodnutie stiažilo. Rozumiem, že čo vlastne za tým je, ale osobne neviem, nie som členom výboru AFED. Je pre mňa dosť ťažké, aby som skutočne pochopil, čoho sa to týka. Takisto aj ten druhý pozmeňovací návrh. Ak si prečítate podmienky na uvoľnenie týchto rezerv, tých 18 miliónov, teda hneď ako to mm, sa zaviaže pani Eštonová k tomu a k tomu, tak buď tu máme niečo a nevieme, o akých zamestnancov ide, iba o všeobecnosti, o nejaké priority o zamestnancoch. Hovoríme tu o veľvyslancoch za EÚ, alebo tu hovoríme menších e, pracovných miest na nižšej úrovni, čiže ja skutočne, bez toho, že by som to chcel komplikovať, ja skutočne neviem, o čom hovoria a trochu ma to prekvapuje, ako keby sme išli rýchlo hlasovať o niečom, o čom nevieme. Ak vy si myslíte, že to je v poriadku, tak teda je to v poriadku, ale eh, je to trochu podľa mňa divné. Ďakujem pekne, Juta, nech sa páči. Čiže podľa tom vysvetlení, ktoré sme teraz dostali, skutočne zastávam názor, že by sme nemali robiť nejaké urýchlené opatrenia. Myslím si, že by sme tu aj v rámci našho výboru mali sa nad tým ešte zamyslieť a potom prirodzene budeme musieť zapracovať toho amending letter. Mali by sme urobiť pokrok, ale teraz by sme jednoducho nemali výboru AFED podlahnúť, pretože to sa mi zdá byť trochu príliš nebezpečné. Myslím si, že by sme si to mali skutočne najprv rozmyslieť, lebo že tým nepokazíme jednoducho nič. Európska služba pre vonkajšiu činnosť príde, tak či tak, ale ako sa potom tento zloží a z akých čla, čísel rozpočtu potom bude podporovaný, tak aby sme sa o tom rozhodli, tak to by bolo príliš rýchle. To objasnenie, ktoré som tu dostala, ktoré sme tu počuli, tak to ma jednoducho nepresvedčilo. James, nech sa páči. Neviem, či ešte niekto je členom výboru pre zahraničné záležitosti. Ja som tam členom, myslím si, že je dosť dôležité teraz, aby sme v rámci tohto výboru e, nasledovali odporúčania výboru a nemali by sme sa snažiť eh, nejako eh, hádať, čo sa snaží urobiť tento výbor. Eh, toto je dosť citlivá otázka, ktorá sa týka komisie, kde sa týka viacero rozhodnutí. Myslím si, že by sme mali od v tomto štádiu jednoducho v rámci prvého čítania e, nasledovať odporúčania tohto výboru, čiže ja by som odporúčal e, podporiť. A mali by sme byť konzistentní. A mali by sme byť konzistentní, buď budeme nazývať pani Eštonová alebo vysoká reprezentantka predstaviteľka, čiže musíme byť aj pokiaľ ide o terminológiu presný. Inak sa nazýva pani Baronka, takže to by bolo asi najpresnejšie budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Dobre, takže ešte posledný rečník a potom sa rozhodneme. Pani Nensky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je dosť ťažké byť medzi týmito dvomi výbormi, aby sa človek potom e, správne rozhodol, ale myslím si, že Helga mala pravdu a pravdepodobne my sme mali ešte trochu počkať a snažiť sa e, presvedčiť sa o tom, odkiaľ vlastne finančné prostriedky budú pochádzať. Myslím, že v nadchádzajúcich týždňoch bude situácia oveľa jasnejšia konkrétnejšia. V súvisí to s časovým hľadiskom, nemali by sme čakať príliš dlho, ale myslím si, že ja by som možno zajtra mohla na stretnutí výboru zahraničných záležitostí povedať o vašich výhradách, aby sme našli určité riešenie. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz sa obrátim na koordinátorov. Myslím, že už predstaviteľia predsedníctva vyjadrili určité pochybnosti, čiže nie sme a priori proti, ale sú tu určité principiálne problémy a tento pozmeňovací návrh nám predložili naši kolegovia z výboru pre zahraničné záležitosti, konkrétne nemeckí kolegovia, ktorí sú v parlamente dobre známi a majú skutočne právo na to, aby sme ich podporovali ale to znenie, ktoré sme tu mali, je trochu zmetočné alebo až brutálne. Čiže mohli by sme to interpretovať aj tak, že pokým Európsky parlament nebude hovoriť o nomináciách, tak tieto prostriedky necháme v rezerve. A mám teraz pokus... Možno by sme sa mali pod, Ehm, mali by sme nasledovať odporúčanie koordinátorov, ale nie sme povinní hlasovať o tom hneď dnes večer, môžeme to nechať na štvrtok, alebo dokonca niektoré komplikované pozmeňovacie návrhy, ktoré musia zodpovedať globál nepolitickej úrovni môžeme nechať pravdepodobne až na ďalší mesiac, čiže nemusíme o tom hlasovať hneď. Tak ako to navrhuje Nadežda, môžeme sa spojiť s výborom pre zahraničie a potom zistíme, že čo vlastne týmto myslia a ak by sme to prijali, tak by sme vlastne mali upraviť znenie tak, aby bolo priateľné. Aby bolo možno úctivejšie voči ostatným inštitúciám a ich predstaviteľom. Súhlasíte s takýmto postupom? Áno? Dobre, takže o tom teraz nebudeme hlasovať. A tým vlastne, vážení kolegovia a kolegyne, sme skončili Vyčerpali sme e, dosť komplexné hlasovanie o 3 minúty skôr, ako sme mali. Gratulujem spravodajkyniam a gratulujem všetkým členom výbora. Uvidíme sa zajtra o 9, aby sme pokračovali v tomto vášnivom, v tejto vášnivej úlohe, ktorú mám ešte, ostávajú koordinátori, prerušujem zasadnutie na niekoľko minút.